vydal úpravu k textu, ktorý bol schválený Európskym parlamentom. Zároveň podľa pravidla, podľa článku 231 rokovacieho poriadku, takéto korrigendum, takáto úprava je považovaná za schválenú za, jedine v prípade, že do 24 hodín politická skupina alebo dostatočný počet poslancov Európskeho parlamentu vyjadri svoju námietku voči takejto zmene. V takom prípade nebude predložená na hlasovanie. Úprava tohto textu je zverejnená na web stránke parlamentu a bude zároveň eh, zapísaná aj do zápisnice zo schôdze z tohoto rokovania. Takže